So hezké odpoledne, kolegové. Príjemné popoludne, dámy a páni. Rokovanie pokračuje. Vidím, že sa hlási pán, pán Romevaj Rueda. Technická poznámka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne, veľmi rýchla informácia. Je to iba čisto informačný bod, ktorý by som chcel spomenúť tu na pléne už e, počas niekoľkých týždňov prebiehajú veľmi znepokojivé udalosti v západnej Sahare. 12 tisíc žien a detí je vyháňaných zo svojich obydlí a sú presidlovaní do iného regiónu. Toto je politický, ekonomický a sociálny problém, ktorý je neriešiteľný pre obyvateľov tohoto regiónu Otváram túto tému a práve kvôli tomu, že marocký režim je bez pochyby veľmi násilný a viedlo to k eskaláciám počas posledného týždňa a vyzývam tento parlament, aby reagoval na tieto udalosti. Ďakujem pekne, zoberieme to na vedomie. Samozrejme, bola to len procedurálna poznámka. A situácia v západnej Sahare a situácia v Maroku nie sú predmetom dnešného rokovania pre dnešné popoludne, ale samozrejme berieme to na vedomie. Zápis, tá, záznam zo včerajšieho stretnutia je k dispozícii. Ak sú k tomu nejaké námietky, tak ich treba vzniesť teraz. Zdá sa, že nie sú, takže zápis môžeme považovať za schválený. Ďalším bodom programu dnešného rokovania je e, rozpráva o